Vala 112 do politiky a aktivít každého jedného členského štátu EÚ. Ďakujem vám. Kolegovia, rozpráva o ústne predloženej otázke o 112 sa skončila. Ďalším bodom na programe je správa pani Petri Kamerevert o hybridnej televízii. Poprosím spravodajkyňu o štvorminútový vstup. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegovia. Všetkým by som chcela poďakovať tieňovým spravodajcom. E, myslím si, že práva prichádza v správnom čase. Nikto nepochybuje o tom, že hybridná televízia e, vyšatuje európske reguláciu Myslím si, že konvergencia médií je, no, je dôležitá, pretože sú tu, eh, keď sú tu jedni, ktorí by chceli, aby boli médiá regulované viac, e, potom sú tu iní, ktorí by chceli zabezpečiť internetu čo najväčšiu slobodu a myslím si, že potrebujeme, keď chceme dosiahnuť e, politické ciele, e, ochranu mladých alebo mm, politický boj a podobne, nemôžeme to nechať len tak. Myslím si, že médiá sú, sú sú prostriedkom obrovskej síly a myslím si, že musíme tu rozvíjať kreatívne myšlienky, aby sme vytvorili taký systém, ktorý bude odolný voči aj budúcemu vývoju. Ehm, tiež ehm, je treba zapojiť e, aj výrobcov zariadení, televíznych zariadení a podobne. Ehm, e, e, však Často sú tu ale spory o tom, aký obsah by mal byť dostupný a komu Myslím si, že to sú dôležité otázky v tom eh, konverg- v svete hybridnej televízie. To sú otázky, ktoré budeme musieť eh, vyriešiť. Eh, správa tiež um, nepráva všetky otázky, odpovede na všetky položené otázky. Ja som ale presvedčená, že regulácia um, hybridnej televízie určite bude príspevkom v tejto diskusii a tiež je je treba obmedzovať eh, štátny vplyv eh, na médiá, ale zároveň je treba eh, zabezpečiť určitú cenzúru, tak aby sme napríklad chránili mládež. Avšak tiež treba dať hranice takejto cenzúre. Mm, tiež je, je je, je dôležité uznať, aký je hospodársky prínos médií, avšak tiež nemôže byť, aby rôzni poskytovateľia e, služieb určovali, že čo bude na obrazovke a čo nie. To musí roz, o tom rozhodnúť e, politika, respektíve o tom musia rozhodnúť e, diváci alebo tí, ktorí to sledujú. Už dnes existujú určité signály, ak, aká by mala byť integrita obsahu a musíme zabezpečiť, e, aby tiež e, akýkoľvek obsah, ktorý sa e, vyskytne, by bol, musí byť autorizovaný. A preto však Máme tu lineárne audiovizuálne služby a nelineárne audiovizuálne služby a doterajšie pravidlá, ktoré sa týkali reklamy, ktoré boli určené na báze minutáže. Myslím si, že to je už prehistorické. Um, tiež, ehm, čo sa týka súkromných televízií, ehm, tiež by mali byť mala by byť možnosť e, voľby pre diváka, že či sa chce dívať na taký alebo onaký program. Ale určite je je dôl, médiá hrajú dôležitú úlohu aj v informovaní spoločnosti a myslím si, že táto správa v podstate predstavuje základ pre diskusiu v najbližších rokoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, k tomuto nie je rozpráva a budeme mať eh, priamo eh, len spontánnu rozprávu HDI. Pani predsedajúca správa, pani Petri Kamenvert eh, predstavuje len časť v oblasti hybridnej televízie. Myslím si, že spoločnosť je poznačená stále viac a viac obsahom, ktorý je na televízii a na internete. E, a hybridná televízia predstavuje e, možnosť využívať klasickú televíziu spolu s novými možnosťami internetu, Ehm, a sú tu, je tu smernica o audiovizuálnych službách, ktorá prís, e, obsahuje rôzne prísne podmienky, zatiaľ čo internetové vysielanie je riadené rôznymi e, reguláciami a je to menej prísne, takže musíme e, zabezpečiť e, reguláciu týchto médií. Budeme sa musieť e, venovať sa v najbližších mesiacoch e, hybridnej televízii. A myslím si, že touto správou sme urobili prvý krok. Chcela by som poďakovať za dobrú spoluprácu spravodajkyni. Ehm, ďakujem pekne. Teraz slovo má pán Ferhaj. Poštovaná gospa predsedujoča rád by čestito poslanski kolegici v odboru za kultúru. Dovolte, aby som zablahoželal spravodajkyni eh, v eh, mene výboru pre kultúru Petra verca venovala téme, ktorá zvyš, ktoré je stále dôležitejšia v najbližších rokoch. Televízia má veľkú moc v spoločnosti a e, e, smernica o audiovizuálnych službách sa týka len televízie, ale musíme myslieť vpred. Budú prichádzať stále nové technológie, budú kombinovať televíziu s inými médiami a tieto zariadenia alebo ich producenti budú mať stále väčšie väčšiu moc, pretože oni budú určovať, aký budeme mať my obsah a preto sa musíme pripraviť na nadchádzajúce zmeny už dnes, vrátanie tzv. Collected TV. Budeme musieť hovoriť o rôznych otázkach, ktoré súvisia aj s ochranou údajov a podobne. Musíme zabezpečiť, aby zariadenia boli kompatibilné medzi sebou a podobne Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Myslím si, že nie je prekvapením, že my ako liberáli toto chceme odmietnúť dnes, pretože to je jasná cenzúra. Um, aj keď to nie je jasne povedané v tejto správe, uh, určite to ide týmto smerom. Ale treba jasne povedať, že pani kolegyni Kamembert, nechceme všetko regulovať a tiež nechceme, aby politika regulovala, čo má uh, spotrebiteľ vidieť E, nie je možné, aby politika určovala, že toto je dobré a toto nie je dobré, toto konzument smie, toto nesmie e, a to, čo nebude vyhovať politickej voli, to sa odstaví. E, ja si myslím, že to je už prvý krok ku cenzore a to, ako liberáli, my vonkoncom nechceme Myslím si, že e, určite je dôležité, aby sme zabezpečili rozmanitosť a rôznorodosť pre budúcnosť, e, ale zároveň e, dnes stále sme chceli tú rozmanitosť a teraz, keď je rozmanitosť, tak zrazu sa jej nejako bojíme. Predsedajúca, ďakujem. Teraz má slovo pani McLarkin. Well, connected tv is an exciting Connected TV je úžasnou inováciou, ale mnohé takéto platformy už sú bežné v mnohých domácnostiach, ale v podstate sme ešte len na začiatku evolúcie z hľadiska vývoja tohto softvéru, avšak ehm, správa zdôrazňuje eh, zabezpečiť eh, spravodlivú hospodárskú súťaž medzi poskytovateľmi obsahu, eh, medzi európskymi poskytovateľmi obsahu. Tiež je potrebné prijať pravidlá pre E, reklamu a tiež e, pre ochranu e, neplnoletých osôb, ktoré zatiaľ neplatia pre internet. Preto voláme komisiu o tom, aby zabezpečila podmienky, ktoré budú platiť rovnaké, či už ide o televíziu alebo nejaký iný, alebo nejakú inú platformu. Mm, tiež by som chcela povedať, že je treba riešiť aj otázku pokrytia Eh, internetu eh, aj do rôznych, vo rôznych vzdialených eh, regiónoch. Takže prvnež budeme mať pravidlá pre obsah, najprv treba zabezpečiť aj dostupnosť internetu. Ďakujem teraz pán Mölcer, ďakujem pani predsedajúca. Pokiaľ myslím si, že aj v máme tu stále bude prichádzať viac a viac eh, tzv. Eh, inteligentných eh, technológií, Ehm, myslím si, že existuje množstvo rôznych ehm, obsahov, ktoré sú k dispozícii spotrebiteľom, divákom, sú rôzne e, mediotéky, webové stránky, e, ktoré sa špecializujú na rôzne témy, sú aj rôzne sociálne siete a podobne. Čiže prepojená alebo Connected TV predstavuje aj e, výzvu pre európske európsku reguláciu. Je to aj otázka, že či e, budú ale tieto pravidlá pre hybridnú televíziu dosť postačujúce a si pravdepodobne bude, budú sa musieť medzinárodné orgány venovať otázke aj technologického vývoja. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Boris. Ďakujem pekne. By som chcel zablahoželať eh, k našej kolegyni Petre z Výboru pre kultúru za dobrú správu, pretože je to dôležitá správa, ktorá sa týka audiovizuálnych služieb, pretože um, technológia, ktorá umožní na jednej obrazovke aj televíziu, aj um, internet, aj satelitnú televíziu a podobne, toto všetko prináša tzv. hybridná televízia, toto prináša nové možnosti, ale s tým súvisia otázka otázky ochrana detí pred reklamou, otázka e, obmedzovania reklamy. Takže si myslím, že táto televízia e, bude vlastne určovaná tým kvázi, alebo ich obsah bude určovaný týmito spotrebiteľmi. Avšak e, je tu ešte sú tu ešte veľmi veľké možnosti, ktoré sú pred nami a my naozaj, že táto správa predstavuje dobrý základ na to, aby sme diskutovali o televízii, o e, novej televízii v budúcnosti, aby sme tiež sa venovali nielen lineárnym a nelineárnym audiovizuálnym službám a chcel by som teda poďakovať za túto správu a teším sa na ďalšiu diskusiu. E, predsedajúca, ďakujem. Teraz pán komisár Hán, máte slovo. Thank you, Mrs. President. Ďakujem. Vítame správu Európskeho parlamentu o hybridnej televízii. Táto správa, ktorá prišla práve v čase, vysporiadáva so širokou paletou problémov e, konvergencie v audiovizuálnom sektore. Komisia samotná nedávno publikovala zelenú knihu, ktorá sa nazýva Príprava na plne konvergovaný audiovizuálny svet a to je základ, ktorý ďalej odštartuje pripomienkové konanie na širokom základe. Informačné technológie prezentujú výzvy prezentujú možnosti, ktoré ovplyvnia aj to, čo sa deje v celom audiovizuálnom sektore, hodnoty a celú oblasť politiky. Správa pani Kamerevert eh, eh, pridáva hodnotu zelenej knihe. Táto správa nám pomôže analyzovať okrem iného, ako táto konvergencia prispieje k užitočnosti existujúcich eh, mechanizmov právnej úpravy. Tešíme sa na to, že dostaneme k tejto otázke e, feedback vo pripomienkovom a konzultačnom konaní. Odvetvie audioziálnych služieb a dopad na smernicu e, AVMS už teraz sa preukázal ako veľmi platný a užitočný. Potrebujeme jemne doladiť niektoré veci, ale niektorí ľudia majú pocit, že táto smernica e, AVMS, ktorá nebola prijatá až tak dávno, celkom dobre funguje. Súlad v právnej úprave sa tu tiež spomínal a práve preto sme túto otázku zaradili aj do zelenej knihy. Komisia e, otvára dvere revidovaniu smerníc praxe o AVMS, o audiovizuálnych služieb, len v rámci konzultácie o zelenej knihe v oblasti audiovizuálnych služieb. Len čo identifikujeme e, slabé miesta, pokúsime sa ich pokryť a máme na to čas po celý rok 2014. Tešíme sa na dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom pri príprave ďalšej budúcnosti a ďalších iniciatív v oblasti audiovizuálnych služieb, či už to bude legislatíva alebo nejaké iné opatrenia. Komisia sa chce snažiť zabezpečiť hospodársky rast aj tým, že bude aktívna v tejto oblasti a tým, že sa zaradí e, kultúrna diverzita a kultúrne statky do týchto snah. Ďakujem, pán komisár. A teraz končí rozprava o hybridnej televízii a neskôr e, o 12. sa bude hlasovať. Teraz máme 5-minútovú prestávku. Ďakujem.